Good morning. We have a long Dobrý deň. Takže máme dlhé zasadnutie s hlasovaním pred sebou, takže budeme sa snažiť urobiť to, čo najpomalšie, tak aby sme to všetci zvládali. Takže pod jeden na programe rokovania môžeme teda postupovať podľa návrhu programu rokovania, áno, Takže všetky jazyky sú k dispozícii okrem malčiny a chorvačiny. Bod 3. E, správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. E, chcel by e, pán Kasl povedať niečo o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a o priebehu trialogov. Takže toto už je štvrtý trialóg ešte stále máme e, určité problémy s rodičovskou dovolenkou. Dospeli sme k nejakej dohode a takisto e, by sme možno mohli mať aj dohodu o e, dovolenkách pre tých, ktorí poskytujú starostlivosť, to mi povedali. Ale dúfam, že aj rada teda v tom ustúpi. A myslím, že by som sa k tomu už ďalej vyjadrovať nemal. Sú to veľmi technické stretnutia. Tá spolupráca doposiaľ bola dobrá, spolupráca s komisiou a s radou, takže uvidíme, kam nás to dovedie. Ďakujem. Ďakujem vám. Teraz už môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Máte všetci hlasovacie karty, takže začneme EGF a hlasovaním o EGF. Pani Maria Arena je spravodajkynia. Takže pozrieme sa na to. Začneme e, kompromisom 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. A teraz e, pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Sorry. Prepačte. Ospravedlňujem sa rečníčka predsedajúca, takže 25, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme si pozmeňujúci návrh 25, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. INTA 20.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 pozmeňujúci návrh 29, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kont 15, za? proti, zdržali sa prijaté. 175, kto je za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si 175, mm, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 176 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kont 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmenujúci návrh 177 spoločne s Regi 21, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 19, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 190, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 41 spoločne so 196 eh, za, proti. Skontrolujeme si to. 41 a 196 dovedná. Eh, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Kont 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti. Skontrolujeme si pozmeňujúci návrh 44, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 21 hlasmi. A teraz Pozmenujúci návrh 45, kto je za? Proti? Zdržali? E, kontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45. Je to zamietnuté 22 hlasmi. Pozmenujúci návrh 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23 hlasmi. Sto deväťdesiat pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. A teraz kompromis 25 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijaté. A Teraz pozmenujúci na vrch 219 za, proti. Skontrolujeme si 219, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 219, je to prijaté 23 hlasmi. A teraz kont 20 teraz. Ale to vypadáva, hovorí pani predsedajúca. Takže priamo 221, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 120, 221, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. A teraz pozmeňujúci návrh 51. Kto je za? Proti? Kontrolujeme si to. 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 223, kto je za? Proti? Skontrolujeme si 223. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to, zamiet... je to uh, schválené 22 hlasmi. A teraz 222, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté, skontrolujeme 224, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. Je to prijaté 26 hlasmi. A teraz 225, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme si 225, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 23 hlasmi. A teraz kompromis 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 33, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 239, 235. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 238. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kont 23. Za? Proti? Zamietnuté kont 24. Skontrolujeme e, kont 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté jedným hlasom, o jeden hlas teda. A teraz kont 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 239 to, sa, to bolo stiahnuté, takže 240 teraz. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Regi 33. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 241 spoločne s 242 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 243 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 244 spoločne takže 244 e, ako samostatný, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 35 za. Ale to e, vypadáva. Bolo 244 bolo zamietnuté, takže musíme hlasovať o Regi 35. E, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme regi 35. Bolo to zložité, hovorí pani predsedajúca. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie o regi 35. Je to prijaté 27 hlasmi. A teraz pozmenujúci návrh 245. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 247 kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kont 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57, o tom treba hlasovať, takže 57, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 248 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kont 28 za. E, ospravedlňuje sa pani predsedajúca, je to kont 26. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 46, 47, ja. So, this one falls. Yeah. We vote on the second uh, one. 46 and 47 have been... Amendment 60 falls. Takže pozmeňujúci návrh 60 vypadáva, takže budeme hlasovať o 249, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, regi 36 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme regi 36. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 30 hlasmi. A teraz pozmenujúci návrh. Thank you. So we vote 250. 250? We vote on amendment 250. Those in 250, kto je za? Proti, zdržali sa. Prijaté. A teraz Takže Regi 37 uh, si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. Prijaté 24 hlasmi. Pozmenujúci návrh 63 hlasujeme. Budget 9. Tak 63, o tom sa nehlasuje. Budget 9, kto je za, kto je proti. Je to zamietnuté podľa mňa. Skontrolujeme si budget 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 27 hlasmi. Nebolo to dobre vidieť, takže prosím, zdvíhajte ruky. Pozmeňujúci návrh 251. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme si 251. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o 251. Je to zamietnuté 22 hlasmi. Regi 38, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz kont 27. Kto je za? kont 27. Kto je proti? Skontrolujeme kont 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 22 hlasmi. A teraz Let's wait. on 256. We vote. We vote on two... Hlasujeme o 253 a 254. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem prijaté 27 hlasmi. Uh, Musíme hlasovať o 252, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 255. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Konc 29 spoločne s pozmenujúcim návrhom 67, identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Inta 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme Inta 26. Inta 26. Inta 26, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté, 23 <coughs> hlasmi. Teraz ideme na 256, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Budget 10. Hlasujeme o budk 10. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 2, 5, 7, kto je za, kto je proti. Overme si 2, 5, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 257 prijaté 26 hlasmi. Teraz ideme na 258, kto je za, kto je proti zdržali sa, prijaté. 200 260 spolu s 261, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kont 30 vypadáva, Inta 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Inta 28, musíme overiť 28. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Pri, končím hlasovanie. Zamietnuté dvomi hlasmi. Teraz regi 40 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 34. Kompromis 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 262 spolu so 71. jednotkou. Takže ideme teraz na 72 spolu s kon 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz ideme na 263. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Inta 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 266, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si overiť 266. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté tromi hlasmi. Teraz Ideme na regi 43, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Budget 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Budget 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Budget 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Budget 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté kont 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, kont 33, kont 32, overme si, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté 22 hlasmi, kont 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, Overme si kon 33. Otváram a končím hlasovanie. Je to prijaté 22 hlasmi. Teraz ideme na 2, 6, 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 2, 6, 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa 271, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, overme si 260, 271. Končím hlasovanie. Prijaté 28 hlasmi. 270, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Regio 40, Regio 44, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 272 spolu s 78 a kon 34, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 273, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 234, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kont 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si kont 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 28 hlasmi. Pozmeňujúci návrh Regi 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si overiť Regi 45, aby sme vedeli nájsť to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 27 hlasmi. Kon 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 46, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 275, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. INTA 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz 276, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Regi 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté overme si 47 27. Končím hlasovanie. Prijaté 27 hlasmi. Kompromis 1 z úvodných ustanovení, tam sa nehlasuje. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie 91 sporus INTA 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si úvodné ustanovenie 1. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté dvomi hlasmi. Teraz ideme na regi 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté Povedala by som, že prijaté, ale musíme si to overiť. Inta 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Budget 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté úvodné ustanovenie 5, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 99. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Regi 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa Overme si. Je to zamietnuté. Inta 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 9, kto je za, kto je proti zdržali sa, musíme si overiť INTA 9. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté 22 hlasmi. Inta 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 10, overme si Inta 10. Končím hlasovanie k INTA 10. Prijaté jedným hlasom. INTA 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. INTA 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. KONT 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 105, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 109, kto je za, pardon, 106, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 107, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 108, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 14, áno, overme si Inta 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, 41 a 1 proti, takže prepáčte, asi som nevidela správne. Peťka, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Budget 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa Overme si bačiť dvojku, aby sme vedeli. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 28 hlas, 28 hlasmi. Kompromis 6. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 111 spolu s 12. kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Prepáčte, musíme overiť 111 a 112, neukazujete, nezdvíhate dostatočne ruky. Áno, končím hlasovanie. Je to zamietnuté 22 hlasmi. Teraz budeme hlasovať o 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz 114, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz nasleduje pozmeňujúci návrh 7. Sedem spolu s kont 3, kto je za,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 Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si. Pozmeňujúci návrh 14, otváram hlasovanie a to vypadáva. Teraz konč 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Overme si Inta 16 a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté tromi hlasmi. Teraz prejdeme na kont 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 135, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 136, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si, 136, otváram hlasovanie. 136. Otváram hlasovanie. Prijaté. 33 hlasov za. Teraz kont 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. 137, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 100. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 142, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 143, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Budget 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Regi 15, kto je za, kto je proti, Musíme si to overiť. Regi 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 144 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Preveríme si. 144. Otváram, končím hlasovanie. Prijíma sa 29 prospech. 145 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 22. Kont 10 za. Proti, zdržal sa niekto, pri, zamieta sa. 146 za proti, žal sa niekto, prijíma sa. Rozpočet 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Šestku rozpočet si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 148 a 9 spoločne. Za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si. 148 a 9 spoločne. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 24 hlasmi. 150 bola stiahnutá, takže teraz hlasujeme o návrhu správy v pozmenenom znení. Končím hlasovanie. Príjima sa 42 hlasov za, 1 hlas proti. Blahoželáme spravodajkyni za všetku jej prácu. Sprejdeme uh, uh, k návrhu stanoviska, pokiaľ ide o Európsky regionálny fond, Európsky sociálny fond plus, kohezný fond a námorný a rybolovný fond, fond vnútornej bezpečnosti, azylový a migračný fond a tak ďalej. si návrh 112 za, proti Zdržal sa niekto? Preveríme si prvé hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 113 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 114 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 114 si overíme. Končím hlasovanie. Samieta sa o dva hlasy. 115 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 116 za, proti, príjima sa. 117 za, proti, príjima sa. Kompromis 9 za, proti, príjima sa. 119 za, proti, zamieta sa. 120 za, proti, príjima sa. Kompromis 10 za, príjima sa. 124 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 125 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Overíme si elektronicky 125. Príjima sa. 1, 2, 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme si 126. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 11 za. Proti. Prijíma sa. 131 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme sa. 131. Končím hlasovanie. Zamieta sa 23 hlasmi. Kompromis 12 za. Proti. Držal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme si kompromis 12. Hlasujme. Končím hlasovanie k 12. Zamieta sa. 134 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 135, 136 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 144 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 144 si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 145 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 146 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kto si, ste si chceli preveriť 146. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 23 hlasov. 196 za. Proti. Držal sa niekto. Zamieta sa. 147 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 148 za. Proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme si 148. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Je 149 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 150 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 151 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19 kompromis za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 169 kompromis 16 za, príjma sa. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 156 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 160 za, proti. 160 si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 161 za, proti, zamieta sa. 162 spolu s 162 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 163 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 171 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 172 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 173 spolu so 174 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 175 175 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 178 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 si preverujeme. Ku 21 končíme, prijíma sa. 185 za, proti, zamieta sa. 186 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 187 za, Proti? Zdržal sa niekto? 187 si preveríme. Hlasujeme o 187. Končím hlasovanie. Zamieta sa dvoma hlasmi. 188 za 188 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 189 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 190 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 195 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 24 sa nehlasuje. 199 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 22 za, proti, Zdržal sa niekto. Preveríme si 22. Hlasujme. Končím hlasovanie k 22. Zamieta sa. Dvesto za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 202 za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 203 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 204 za, proti. Preveríme 204. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 25 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 25 si preveríme. Končím hlasovanie, zamietá sa. 210 206 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 207 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pardon, zamieta sa. 208 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 209 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 210 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 211 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 211 preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 212 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 213 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 214 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 215 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 216 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 39, 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 227 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 230 31 spoločne za proti zdržal sa niekto, prijíma sa 3, 200 Kompromis 26 za. Nie. Ideme až kompromis 27. Nie. Až 233. Nie. 235 teda. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 28. Pardon, nie. 29. Za proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 32 za, proti, zdržal sa, niekto príjima sa. Pozmejúci návrh 39 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 40 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 41 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 42 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 43 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 34, za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 249, za, proti, zdržali sa, príjma, e, zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 252 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 250 za, proti, zdržali sa, pri... zamieta sa. 253 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 255 za, proti zdržali sa, príjima sa. 256 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti zdržali sa, príjima sa. Ďalšia strana. ...273, 274 a 275, všetky spolu, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 276 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 277 a 278 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 282 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz prílohy. 183 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 284 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 285 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 286 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 287 za, proti, zdržali sa, prijaté. 288 za, proti, zdržali sa, prijaté. 289 za, proti, zdržali sa, prijaté. 290 za, proti, zdržali sa, prijaté. 280 290, to spravedlňuje sa pani eh, predsedajúca, otváram hlasovanie. Ehm, otváram hlasovanie o 290, končím hlasovanie o 290 a je to zamietnuté. ...291 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 292 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 293 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 294 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 295 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 296 za, proti, zdržali sa. Ko- skontrolujeme si to. 296, otváram hlasovanie. 296. Teraz skončím hlasovanie. Je to zamietnuté 23 hlasmi. A teraz 297 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 298 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 299 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kontrola 299, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté 32 hlasmi. Pozmenujúci návrh 300 za, proti, zdržali sa prijaté. 301 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 300 chcete skontrolovať 301? 301 bolo zamietnuté, teraz 302. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 303 za, proti, zdržali sa prijaté. 304 za, proti, zdržali sa prijaté. 305 za, proti, zdržali sa prijaté. 306 za, proti, zdržali sa prijaté zamietnuté 307 za, proti, zdržali sa prijaté 308 za, proti, zdržali sa prijaté 309 za, proti, zdržali sa prijaté 310 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. Skontrolujeme 310. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 hlasov za, takže to prijaté. 311 za, proti. E, Skontrolujme si 311. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 312 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 315 za, proti, zdržali sa prijaté, 316 za, proti, zdržali sa prijaté, 318 za, proti, zdržali sa prijaté, ideme na úvodné ustanovenia priamo 1, takže kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 2. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Kontrola úvodného ustanovenia 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 22 hlasmi, 22 hlasmi. Teraz 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A potom kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa prijaté Zamietnuté. Kontrola 64. Otváram hlasovanie o 64. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23 hlasmi. Teraz ideme na 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie 12, pozmeňujúci návrh 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa prijaté Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 69 je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 71 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 72 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Povedala by som, ale skontrolujeme si 72. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 20 hlasmi. Pozmenujúci návrh 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 75 za. Proti? zdržali sa zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa prijaté, 78 za, proti, zdržali sa prijaté, 79, 80 a 81, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 82 za, vypadáva, 83 takisto vypadáva. Takže pôjdeme na pozmenujúci návrh 84, prvá časť. E, tá časť ESF Plus e, pod spoločným riadením to je hlasovanie vlastne dodatočné, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Prvá časť úvodného ustanovenia 19. Končím hlasovanie. Odmietnuté 24 hlasmi. Pozmenujúci návrh 86 e, za proti, zdržali sa zamietnuté. Hlasujeme teraz o, o pozmeňujúcom návrhu 87 a 88 dovedná, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa prijaté. Budeme hlasovať e, o 89, takže otváram hlasovanie. O 89 končím hlasovanie. O som návrhu 89 je to e, prijaté 40 hlasmi. Jeden hlas bol proti. Hm, teraz 90, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 91 za. Proti? zdržali sa, musíme si to skontrolovať, 91, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 23 hlasmi. A teraz pôjdeme prvá časť časti SF Plus pod spoločným riadením O tom sa hlasuje ako o dodatku kompromisu 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz pozmenujúci návrh 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 100 za, proti, zdržali sa prijaté, 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz úvodné ustanovenie 60. To je 102, druhá časť e, e, časti ESF+, pod spoločným riadením. Hlasuje sa ako o dodatku kompromisu 7, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz podmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8, to sa neha, o tom sa nehlasuje, teraz 105, prvá časť časti ESF plus pod spoločným riadením ako dodatok kompromisu 8, kto je za, proti Opäť teda, aby to bolo jasné, kto je za. E, kto je proti? E, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 109 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 110, ale skontrolujeme si ešte 109, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 110, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 111 za, proti, zdržali sa prijaté. No a teraz záverečné hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to pomerne tesné. 22 proti 18 a jeden neplatný. Takže ďakujem vám za usilovnú prácu. Then you have the new voting list, establishment of a European investment stabilization function. And we immediately proceed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 zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 23, e, ústny pozmenujúci návrh spravodajcu e, veľký asymetrický šok a na miesto or significant downturn. Takže to spojenie o significant downturn bolo vypustené. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 24, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete kontrolu? Dobre, skontrolujeme aby to bolo jednoznačné. Takže kontrola 113. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o 113. A je to zamietnuté 28 hlasmi. Teraz pozmenujúci návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26, ústny pozmenujúci návrh. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 114 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ústny pozmenujúci návrh 28 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to prijaté 23 hlasmi. Teraz pozmenujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti zdržali sa prijaté, 32 za, proti zdržali sa prijaté, 33 za, proti zdržali sa prijaté, 34 za, proti zdržali sa prijaté, 35 za, proti zdržali sa prijaté a 115 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 15 za, proti zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kontrola 37. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie o návrhu 37, e, takže je to prijaté 22 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Teraz e, pozmenujúci návrh 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 41 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 121 spoločne s 43 e, za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz úvodné ustanovenia kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 za, proti, zdržali sa kontrola. 45, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie v 45. Je to prijaté 23 hlasmi. Pardon, je to zamietnuté 23 hlasmi. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme k 46. Kto je za? Kto je proti? 46 musíme si overiť. Končím hlasovanie k 46. Je to zamietnuté. Teraz kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz podmenujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti?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 Končím hlasovanie k 62. A je to zamietnuté 24 hlasmi. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté úvodné ustanovenie 8a, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 68, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa, prijaté, 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 71 za, proti, Držali sa, zamietnuté. Overme si 71. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté 24 hlasmi. Ďakujem. Teraz desina za proti overme si desinu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 22 hlasmi. Úvodné ustanovenie 30, kto je za, 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa. Prijaté. 79, za, proti, zdržali sa. Prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zamietnuté, pardon. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz 85, druhá časť. Hlasujme o druhej časti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Môžeme to overiť? Áno, overme si druhú časť. Otváram hlasovanie o druhej časti. Končím hlasovanie. Zamietnuté 22 hlasmi. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 12. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Overme si. Pozmeňujúci návrh 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti. Overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. menovité hlasovanie k takto pozmenenému stanovisku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 26 hlasmi. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcom. Teraz budeme hlasovať o stanovisku Sofii Ribeiro, minimálna úroveň prípravy námocníkov. Všetky žiadosti o menovité hlasovanie za ANF boli stiahnuté. Teraz hlasujeme s pozmeňujúcim návrhom 4, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, overme si. Štvorku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5. Kto je za? Overme si aj toto. To presnejšie elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 5 zamietnuté. Teraz článok 1, pozmeňujúci návrh 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si 26. Otváram, končím hlasovanie. Zamietnuté. Šeska. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o šeske. Prijaté. Sedem. Kto je za? Chcete, aby sme opakovali niečo? chcete, aby sme opakovali 6. Opakujeme hlasovanie ohľadne pozmeňujúceho návrhu 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29, kto je za. To bolo stiahnuté. Všetky žiadosti ENF boli stiahnuté. Takže ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté.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 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 37 za. Proti. Overme si. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tridsať osem. Kto je za? Kto je proti? Overme si 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 10 za, proti, prijaté. Overme si desinu. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. 11 Elektronicky otváram hlasovanie. 11. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Otváram hlasovanie. 12. Končím hlasovanie. Prijaté. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, overme si. Končím hlasovanie prijaté. 14 za, proti, overme si. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 47 za proti zamietnuté kompromis 1 za proti zdržali sa Overme si. Kompromis jednotka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si, pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 22 hlasmi. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, proti, overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Za. Proti. Overme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh stanoviska po zmenenej podobe. Finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 za, 17 proti. Gratulujem. Pani Rebeiro. Ďalšie zasadnutie je 3. decembra Nemali sme možnosť diskutovať, iba hlasovať. Bude to 3. decembra, neskoro popoludní, medzi 4. a 18.30. Uvidíme sa v decembri.